Um, Dámy a páni, vitajte na druhom spoločnom zasadnutí výborov pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a zároveň výboru pre výskum, eh, vývoj a energetiku, eh, ktorý a spolupredsedáme tomuto stretnutiu s kolegom Buzekom. Toto je k téme správe z vlastnej iniciatívy a síce smerom k eh, jednotnému digitálnemu trhu. Je to jediný program, ktorý máme na programe. Predpokladám, že môžeme považovať program za schválený. A v takom prípade, ak je program schválený, tak pár oznamov. Toto stretnutie je vysielané naživo. Máme tlmočenie zabezpečené vo všetkých jazykoch, aj v malčine, slovenčine a maďarčine. A dovolte mi ešte privítať všetkých členov výborov, ktorí pracujú na tejto spojenej téme. Od nášho posledného stretnutia 1287 pozmeňujúcich návrhov bolo predložených eh, k tomuto dokumentu, k tejto správe. A to nezahrňa ešte pozmeňujúce návrhy, ktoré prídu od iných výborov. Odzrkadluje to obrovský záujem, ktorý táto téma vzbudzuje, a to z pohľadu ľudí, ktorí sa venujú tejto tematike nielen v celej Európe, ale aj všade vo svete. Takže naozaj ďakujem pekne a chcem poďakovať spoluspravodajcom, pánom, a pani Gebhard a Kalas. Videla som už vlastne prvé pripravené znenia kompromisných návrhov. A naozaj viem, že pracujete veľmi tvrdo, veľmi intenzívne na tom, aby ste sa pokúsili nájsť kompromisné riešenia všade tam, kde je to možné. Správa bude prediskutovaná a schválená, prediskutovaná a schválená pri spoločnom zasadnutí oboch výborov. Budú tu ale samostatné programy a tieto, pro, tieto spoločné zasadnutia budú vždy spolu predsedané oboma predsedami. Vždy sme vyčlenili dve hodiny diskusí na takéto diskusie a ja budem predsedať prvej časti, prvému kolu a pán Buzek bude potom predsedať druhému kolu v rámci diskusie. Chcem poprosiť ešte všetkých, ak chcete byť vyzvaný, alebo ak chcete rečnícky čas, prosím, um, ozvite sa čo najskôr, pretože sekretariát sa bude snažiť zabezpečiť, aby uh, všetci uh, získali priestor na vyjadrenie sa, takže prosím, dvihnite vašu menovku, um, dostatočne dlho tak, aby to ľudia uh, videli tu za predsedníckým stolom a prípadne vám kývnu, ak vás zaregistrujú. A potom, keď vás vyzveme, tak sa budeme snažiť aj vlastne e, zabezpečovať, aby e, sa vyjadrili rovnomerne oba výbory a všetky politické skupiny. Takže budeme to sa snažiť koordinovať, aby to bolo rovnomerne distribuované. Ďalšie výbory, ktoré sú zapojené, sú eh, výbory pre zamestnanosť, kultúru a výbor LIBE. Odozdávam teraz eh, mikrofón pánovi Buzekovi, aby on mohol uviesť túto tému zo svojej strany a potom prejdeme k prvej výmene názorov. Ďakujem veľmi pekne za slovo, Vicky. Naozaj nemám nič, čo by som dodal k tomuto bodu. Možno s výnimkou skutočnosti, že naši spravodajcovia aj tieňoví spravodajcovia, tak ty samozrejme nemusíte sa hlásiť do diskusie, lebo je zrejme, že už v prvom slade dostanete možnosť sa vyjadriť, aby ste mohli povedať svoje názory. Ďakujem pekne všetkým za účasť Myslím si, že takýmto spôsobom vytvárame veľmi dobrý príklad spolupráce medzi oboma výbormi, keďže my máme na starosti celú komunikáciu, my máme na starosti aj celý jednotný digitálny trh a v budúcnosti aj digitálnu úniu sú to samozrejme nie len naše dva výbory, možno to bude 4, 5, 6 výborov v Európskom parlamente, takže vytvorme takýto klaster spolupráce medzi našimi výbormi a zabezpečme, že tu bude dobrá odozva eh, k tomu všetkému, čo nám povie Európska komisia. Ako určite viete, aj komisia pracuje v klastroch, vždy eh, vlastne pod vedením podpredsedov komisie, E, ktorí vlastne predsedajú takýmto klastrom, takže my e, fungujeme možno v podobnom formáte. Je to taká dobrá odpoveď na nový formát fungovania komisie. Všetkým ešte raz ďakujem za účasť. Pani predsednička, máte slovo, nech sa páči. Možno by som ešte mohla spomenúť, že sme sa stretli aj s predsedom a členmi výboru pre kultúru a, a objavil sa tu návrh, aby sme tu mali spoločné vypočutie e, k tejto téme téme blokovania. Takže k tejto téme sa ešte určite vrátime. Takže pani Kalas a pani Gebhardt, ktorá vystúpite ako prvá? Kaja Kalas, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne aj za tento úvod. Nebudem opakovať, že koľko sme dostali tých pozmeňujúcich návrhov. Tých pozmeňujúcich návrhov je naozaj veľmi veľa. A ďakujem aj kolegom, že majú takýto veľký záujem o túto veľmi dôležitú tému. Myslím si, že je naozaj veľmi dôležité, ako sa parlament postaví k tejto správe, čo povieme k tejto téme, pretože budeme v podstate definovať budúcnosť jednotného digitálneho trhu a stratégií, ktorá nás k nemu povedie. No a práve preto pracujeme veľmi tvrdo na tom, aby sme dodržali všetky termíny, všetky harmonogramy, aby sme si naďalej zachovali vplyv na, tomto, na tento proces, ktorý má v rukách komisia. Samozrejme, snažíme sa zobrať do úvahy a zohľadniť čo najviac možných pozmeňujúcich návrhov a takisto čo najviac možných priorít. Ale zároveň je veľmi dôležité, aby správa zostala stále zameraná na to jadro. Nechceme, aby sa stala takým vianočným stromčekom, na ktorý, si vlastne, ktorý bude hovoriť všetko a nič zároveň. Takže <clears throat> to je veľmi dôležité. Je tu viacero bodov, ktoré môžeme spomenúť v spojitosti s touto správcou, s touto správou, keďže vidíme, že každá, každý aspekt nášho života, a celé sektory hospodárstva sa postupne digitalizujú, tak je to veľmi dôležitá téma. Sme teraz v prvej fáze, kde pripravujeme v rámci DSM stratégie jednotlivé kompromisy a to k existujúcim ocekom tejto stratégie, tak aby sme zachovali a vlastne kopírovali našu správovú štruktúru stratégie pre digitálny jednotný trh. A keďže toto je prebiehajúci proces, stále pozeráme ešte ďalšie možno chýbajúce oceky, ktoré si takáto správa môže vyžadovať. Týkajú sa to napríklad aj investícií do kybernetickej bezpečnosti. Kybernetická bezpečnosť je jedna z tých tém, e, ktoré, ktorú musíme prediskutovať, ale samozrejme ešte k otázke e, telekomunikačných firiem je veľmi dôležité zabezpečiť, aby tu existoval účinný regulačný rámec, ktorý bude podporovať a stimulovať súkromné investície. A v tomto smere eh, som rada, že veľmi veľa skupín podporuje túto myšlienku, aby sme zachovali otvorenú hospodárskú súťaž, ktorá by mala byť vlastne tým hnacím mechanizmom pre investície. Dnes je tá myšlienka taká, že jednotlivé firmy sa sústredujú na investície na národnej báze a nie na celoeurópskej báze. Znamená to, že eh, takýmto spôsobom to môže mať e, aj negatívny dopad na spotrebiteľov v prípade, že dôjde k poklesu počtu operátorov na národnej úrovni. Na druhej strane je tu taká myšlienka posilnenia úlohy, úlohy vytvorenia jednotného spoločného európskeho regulačného úradu, ktorý by mal byť BEREC. Myšlienka ale nie je nahradiť e, súčasné existujúce regulačné orgány, ale vytvoriť akýsi dohľad na európskej úrovni, dohľad nad celým európskym trhom. Pretože keď hovoríme o neutralite sieti a keď hovoríme o, trh- o aspektoch, ktoré sa dotýkajú celého európskeho trhu, je dôležité zabezpečiť, aby tu bol niekto, kto dohliada nad celým, celým európskym kontextom v tomto smere je naozaj veľmi dôležité, aby zostal takýto aktér. Čo sa týka digitálnej transformácie priemyslu, tak táto téma je naozaj veľmi dôležitá najmä pre výbor ITRE a som rada, že túto tému podporuje aj viacero našich kolegov, ktorí podporujú výzvu komisie, aby sme podporili digitalizáciu priemyslu. Čo sa týka ešte e, jedného e, systému jednotnej registrácie, a síce veľa kolegov podporuje tento princíp registrácie vlastne dát na, na národnej úrovni, a v tomto smere je naozaj veľmi dôležité, aby aj Európa sa stala lídrom v oblasti elektronických služieb verejnej správy. Je to naozaj veľmi dôležitá téma, ktorá je dôležitá pre nás všetkých. Sú tu pozmeňujúce návrhy, ktoré podporujú aj návrhy, ktoré sa venujú inovatívnym ekosystémom, inovatívnym klastrom, ale zároveň aj inovatívnym modelom podnikania. Jedna vec, na ktorú nesmieme zabúdať, je to, že mnoho inovatívnych myšlienok pochádza práve z malých a stredných podnikov a startupov. A tieto firmy potrebujú mať istotu, že riziko, ktoré príjmajú, za to stojí. Čo sa týka veľkých dát, keďže to je nová technológia, tak samozrejme do toho malé firmy a startupy nebudú investovať, ak nebudú mať istotu, že vlastne legislatívne orgány neveria na tomuto konceptu a vyslať pozitívny signál o, veľkom, o big data je veľmi dôležité. Čo sa týka ešte existujúcich platform, tam vidíme, že e, veľa pozmeňujúcich e, návrhov počerkuje tú existujúcu diverzitu platformiem, pretože práve rôznosť platformiem e, podporuje digitálne hospodárstvo a je naozaj dôležité priznať si, že systém jednej veľkosti alebo jednoho riešenia pre všetkých nebude účinný. Kolegovia počerkujú to, že už tu existuje legislatíva, ktorá upravuje platformy napríklad v oblasti ochrany spotrebiteľa alebo ochrany osobných údajov. Rovnako asi myslím, že pozmeňujúce návrhy, ktoré sa zameriavajú eh, nie na samotné platformy, ale na služby, ktoré poskytujú eh, poskytovateľia platformiem, tak takýto pohľad je veľmi vítaný, pretože v opačnom prípade budeme riešiť nesprávny problém. Čo sa týka ešte platformiem, tak tu sa môžeme presunúť aj k téme zdieľaného hospodárstva veľa pozmeňujúcich návrhov počiarkuje tie príležitosti, ktoré um, ekonomika zdieľania môže priniesť a môže vlastne podporiť. A v tomto smere to vyžaduje ďalšie inovácie. Niektoré pozmeňujúce návrhy e, zdôrazňujú dopad, ktorý má zdieľaná ekonomika na posilnenie práv spotrebiteľa. To je veľmi dôležité podľa môjho názoru to stojí mm, za vyzdvihnutie, pretože jedna z tém, ktorá nás tak možno trochu straší, je to, že spotrebitelia si dnes veria viac ako kedykoľvek predtým navzájom a stále viac a viac sa vlastne spoliehajú na svoje vlastné recenzie pri príjmaní spotrebiteľských rozhodnutí. Je tu menšia potreba pre ex ante nariadenie, ale zase väčšia potreba pre nápravné opatrenia, ktoré by mali byť zavedené v prípade, že niečo nefunguje správne. Táto diskusia možno bude trošku zložitejšia, ale pevne verím, že sa nám podarí nájsť kompromis k týmto veľmi dôležitým témam e, v záujme celého hospodárstva a v záujme dostatočnej voľby pri výbere jednotlivých služieb. Mám len 7 minút, takže sa nemôžem vyjadriť všetkým ostatným aspektom a ostatným pozmeňujúcim návrhom, ale v každom prípade toto boli tie základné body, ktoré som chcela počiarknúť. Vítam všetko to úsilie, ktoré vyvinuli naši tieňoví spravodajcovia, no a samozrejme teším sa na spoluprácu s nimi. Ďakujem pekne. Dobre, začnem asi merať rečnícky čas, ospravedlňujem sa. Evelyn Gephardt, nech sa páči. Ďakujem pekne. Tiež by som chcela poďakovať všetkým kolegom a kolegyňam, ktorí nám zaslali pozmenujúce návrhy. Skutočne to obohatilo text alebo ho to obohatí a taktiež ukazuje tú rôznorodosť oblasti digitálneho rozvoja, čo tam musíme vlastne zohľadniť. Bolo od začiatku jasné, že nemôžeme hovoriť o úplne všetkých témach, pretože tam nie je dostatok miesta. A preto, bohužiaľ, pani Kala, za to sa trochu lišia naše názory, bude nevyhnutné sa ten text predlží, pretože rôzne aspekty tam musia byť ešte zapracované. A my ako Európsky parlament, a na to kladiem veľký dôraz, by sme mali ukázať široký pohľad na vec a komisii jasne ukázať, o ktorých veciach je treba hovoriť, o ktorých Európska komisia sama nehovorila. Takže toto určite e, v podstate sme dlžní našim občanom urobiť tú prácu úplne. Preto sa nechcem obmedziť na nejaké konkrétne čísla. Potrebujeme tam vložiť to, čo tam má byť. No a tých mnoho návrhov, ktoré sme dostali, ukazujú, že toto bude potrebné, takýto prístup. Vo všeobecnosti, čo je pozitívne, to je to, že línia, ktorú sme v podstate vypracovali v rámci našej správy, že potrebujeme pozitívny prístup voči digitálnemu svetu, že musíme sa postarať o to, aby v podstate sme sa obohatili novým, novými technológiami, aby sme využívali kreativitu, nové technológie. Toto musíme podporovať, rozvíjať a musíme sa postarať o to, aby všetky tieto príležitosti, ktoré nám digitálny svet poskytuje, že ich využijeme. V niektorých bodoch sa zhodneme, aj my tuto v tomto parlamente, to je napríklad um, sieťová neutralita, o tom práve hovorila aj pani Kalás. Tam môžeme jasne povedať, že je, potrebujeme do budúcnosti jasné pravidlá. Taktiež sa ukázala ako zrejme, že čo sa týka ochrany údajov a podobných tém, že tam je treba riešiť niektoré aspekty. Avšak, a to je druhá vec, ktorú chcem dnes povedať, sú určité oblasti, v ktorých musíme ešte viesť diskusiu medzi politickými skupinami. Aj ja o tom musím diskutovať s pani Kalas. Napríklad telekomunikácie patria k týmto oblastiam, pretože tam sú rôzne názory Napríklad e-government, e, elektronická správa s tým princípom once only, len raz, tam ešte je treba o tom diskutovať, aby sa jasne ukázalo, čo sa tým presne myslí, čo môžeme akceptovať a čo nie. Takže tam určite o tom musíme ešte hovoriť. Taktiež je treba diskutovať v súvislosti s zmluvným právom. Tam taktiež sú rôzne mienky, ktoré sa teraz vynárajú na povrch musíme prehlbiť náš rozhovor na túto tému a mňa by samozrejme zaujíma aj to, čo nám predloží Európska komisia a taktiež postup v súvislosti so smernicou o službách. Ako to poriešime tam? Niektorí hovoria, že treba tú smernicu prepracovať, znovu otvoriť a ja si myslím, a iní hovoria, že je treba sa postarať o implementáciu v členských štátoch predtým, než prídeme s niečím novým. Nuž nemá zmysel povedať, že začneme pracovať na niečom novom, keď to staré ešte nebolo implementované. V tejto súvislosti si musíme rozmyslieť, ako v tejto oblasti hospodárskeho rozvoja, ako tam urobíme, či budeme všetko riešiť prostredstvom smernice o e, službách, alebo tam musíme mať aj právo v oblasti hospodárskej súťaže, či tam sa budú riešiť tieto prípady. Takže o tomto je treba ešte diskutovať. A ďalej téma platformy. Je tam jedna vec, na ktorom sa s pani Kalas zhodneme a to je, že sú rôzne platformy, rôzne typy platformiem, takže nemôže byť nejaká jednotná definícia platformiem, pretože tie platformy majú rôzne podoby týkajúca služieb alebo ponúkajú niečo iné. Potom sú tam vyhľadávače, taktiež služby ako Uber alebo Clickworking. To sú úplne odlišné oblasti. A to som hovorila len o časti tých rôznych platform, ktoré existujú. Takže my si musíme jasne rozmyslieť, ako v tých jednotlivých oblastiach budeme postupovať. Myslím si, že tam je aj jedna vec, na ktorej je treba popracovať, a to bezpodmienečne v našej správe, pretože to absolútne chýba v texte, ktorý nám predložila komisia, a síce odhad vplyvu pre pracovný svet, sociálne právo, život občanov, občanie, na celý spoločenský život. Toto si myslíme, že absolútne nie je v tom návrhu komisie a v podstate to nič neponúka pre Európsku úniu. Nemôžeme riešiť len hospodárske aspekty. A je tam tá druhá dôležitá časť, aby sme dosiahli úspech a síce občania musia byť zapojení do celého postupu a musia byť zohľadnené ich sociálne práva. Takže na to musíme klásť veľký dôraz, aby to bolo kompletné. Pretože ja som vždy vychádzala z toho, a o tom som už hovorila v súvislosti o smernicou o službách, Vychádzala som z toho, že máme na jednej strane hospodárskú politiku, na druhej strane sociálnu politiku, ale že to nie sú nejaké protipóly, ale musia byť prepojené. Ale vtedy to bude prínosné, prospešné pre spoločnosť. A toto musí takto vyzerať aj potom v rámci našej správy, pretože v opačnom prípade by to bola zrada na európskych občanoch. Takže som skutočne zvedavá, čo nám k tomu povedia ostatní kolegovia. Ďakujem. Takže ďalší rečníci budú mať po troch minútach. poďme po jednotlivých politických skupinách. Máme tu tieňových spravodajcov za každý výbor. Ako prvá bude hovoriť Hena Virkunen. Yes, thank you, madam. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som poďakovať paniam Kálasa Gebhardt za ich prácu, taktiež všetkým tieňovým spravodajcom, sekretariátu, asistentom, poradcom. Už toho bolo urobeného veľa. Boli to skutočne nabité týždne, mali sme množné kompromisy, pozmenujúce návrhy, a ešte nás čaká ďalšia práca. Chcem hovoriť o pár témach, ktoré chcela zdôrazniť naša politická skupina v pozmenujúcich návrhoch. Poprvé, z pohľadu ITRE, pár vecí. Máme pozmeňujúce návrhy, ktoré mali posilniť priemyselný základ správy. Ako pani Kálas už povedala, urýchlenie digitalizácie priemyslu, to je kľúčové preto, aby sme podporovali vytváranie nových pracovných miest, rast eh, hospodárstvo v Európskej únii. Takže to je jedna z vecí, na ktoré sa musíme zamerať v tejto správe, ako podporiť eh, rast a vytváranie nových pracovných pozícií prostredstvom digitalizácie. To je veľmi dôležité. Týka sa to tradičného priemyslu a všetkých sektorov. Máme e, malé stredné podniky, dopravu, vzdelávanie a ďalšie sektory. A ako viete, zároveň musíme sa zamyslieť nad tým, ako e, môže digitalizácia pomôcť spoločnosti napríklad pri vyvíjaní nových e, obchodných modelov. A ďalej o tom sa hovorí v mnohých pozmeňujúcich návrhoch EPP, to je v podstate e, objem regulácie. Povedalo sa tu, že v, vo svete online je veľmi dôležitá dôvera, ale je treba nájsť správnu mieru vyvaženosti, aby sme nenastolili trhu príliš silnú reguláciu. Takže je treba e, vyvinúť skutočný európsky digitálny trh a priviesť Európu do digitálneho veku. Nesmieme ale príliš regulovať. Možno by sme mali regulovať menej a znižiť administratívnu záťaž pre podniky. Harmonizácia metód, nové pravidlá. Musíme nahradiť staré pravidlá novými, ale nie navyšovať na starú legislatívu ešte ďalšiu novú. A je to pre členské štáty taktiež veľká výzva. No a po tretie, o čom som chcela hovoriť, to sú e, digitálne e, statky a služby. Často sa digitálny svet v podstate vidí ako niečo oddelené, je to niečo iné ako tradičné, ale mali by sme sa na to dívať ako v podstate na niečo na rovnakej úrovni. Myslím si, že toto by mala byť jedna z hlavných línií tejto správy, že zaručíme, že digitálne a nedigitálne obsahy budú podliehať rovnaké regulácii. A to je jedna z hlavných vízie do budúcnosti. Takže my sa tešíme na spoluprácu s tými spravodajcami a s celou skupinou. Už ten návrh správy bol veľmi dobrý a teraz chceme správu ešte vylepšiť. Ďakujem. Filip Živa. Thank you, Philippe. Merci, madame la présidente. Euh, tout d'abord... Euh, eh, ďakujem pekne. Eh, chcel by som sa poďakovať obom spravodajkyniam za veľmi inteligentnú prácu. Dovolil by som si, keďže sme sa stretli viackrát na túto tému, eh, upriamiť pozornosť na to, že je potrebné zohľadniť veľké ťažkosti spojené s touto témou o to dôležitejšie sú e, výsledné kompromisné návrhy. Nebudem vám e, nejako zastierať, že 24 hodín e, na preskúmanie desiatok, badavúca stoviek rôznych pozmeňovacích návrhov, isté, že dá sa to, ale um, nedá sa to trvalo. Ja chápem, že sú s tým spojené ťažkosti, ale mali by sme sa snažiť o kompromisné návrhy. Um, už sa tu spomenuli ďalšie aspekty. Myslím, že správa samotná by mala dokázať, že digitálny svet je príležitosťou, nie rizikom, teda celkové znenie textu musí byť rozhodne pozitívne zamerané. Ďalej druhá vec, čo sa týka ochrany spotrebiteľa. E, všetko, čo e, spotrebiteľ má možnosť robiť, musí robiť s dôverou, musíme ho teda toto dôverou naplniť. Všeobecná filozofia je taká, že spotrebiteľ musí byť chránený rovnako Eh, keď nakupuje na internete, ako keď nakupuje mimo internetu. Takýto je všeobecný eh, prístup eh, a potom sa to môže vykladať rôzne praxe. Čo sa týka právneho rámca, ten musí byť taký, ktorý bude chrániť v súčasnosti je tu veľké vákuum, ktoré nebude môcť dlhodobo byť zachované. Ak predaj na internete bude natoľko využívaný, je dôležité zúrazniť, že očakávame dostatočne sprísnené pravidlá, čo sa týka ochrany práva spotrebiteľa. Na to bude potrebná štúdia. A teraz sa obraciam na komisiu. E, predtým, ako budú k dispozícii výsledky e, tejto štúdie, e, nemali by sa robiť žiadne legislatívne kroky. Čo sa týka ochrany spotrebiteľa, tu ide aj o tému geoblokovania. Chcem sa poďakovať tým, ktorí rozlišujú medzi geoblokovaním, ktorý je oprávnený, napríklad čo sa týka vertikálneho rozdeľovania údajov, ale e, potom sú aj také druhy geoblokovania, ktoré nie sú odôvodené, a ktoré sú nepriateľné z hľadiska obchodných praktík. Toto by sa malo zastaviť. Aj tu si myslím, že by bolo zaujímavé e, získať výsledky štúdie komisie, e, ktorá bola zverejnená 26. marca. Čo sa týka ochrany spotrebiteľa, tu ide aj o možnosť presunu obsahov a interoperabilita, ktorá sa musí podporovať. Isté, že ale musia sa zohľadňovať hospodárske modely, ktoré sú založené na územnom prístupe. Nemôžeme len prezentovať jeden druh ekonomického modelu. Ak dovolíte, chcel by som ešte zúrazniť jednu vec. Ale nebudem to rozvodať do podrobnosti, budeme mať ešte priestor diskutovať viackrát o ďalších krokoch. Chcel by som však zdôrazniť, že budú čo najskôr potrebné kompromisné pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. So Takže Mia Petra Kumpula na 3 za socialistov a demokratov. Ďakujem. Taktiež som veľmi rada, že pracujem na tejto správe. Je dobrá. Včera prebehla dobrá diskusia. Vidíme, že veci sa vyvíjajú. Taktiež digitalizácia priemyslu. už tam som bola trochu sklamaná. Sú tam síce dobré nápady, ale treba ešte do toho textu niečo ďalšie vloží, takže dúfam, že ITRE sa dohodne na nejakom texte. A taktiež si myslím, že by sa to nemalo obmedzovať na jednotný trh. Európa a Európsky parlament by mali robiť ešte viac. Pokiaľ sa zhodneme na tom, že digitálna zmena je zmenou spoločnosti, tak prečo tam nespomenúť, že áno, bude to mať vplyv na našu spoločnosť. A môžete, môžeme aj povedať, že sa na to musíme pripraviť, že treba diskutovať o tejto téme na celoeurópskych fórach. A ne, neberiem tie argumenty, že e, je to len 16 e, krokov a potom ten zvyšok e, ne, na tom nezáleží. Musíme ľuďom ukázať, že žijeme dnes a nie v minulosti, pretože všetko postupuje veľmi rýchlo. A možno sa mýlim, niektorých veciach. Včera sme hovorili o kvantových technológiách a ďalej a tam možno e, tam zaostávame, lebo naša politická skupina nepredložila v tejto súvislosti žiadne, žiadne pozmenujúce návrhy. No ale sú tam ďalšie témy, ako napríklad e, infra, ďalej e, digitálna e, priepasť, taktiež musíme podporovať e, podniky, či tam budú treba nejaké európske financie. Mám mnoho nápadov, ako to urobiť, ako investovať, aby európske občania, európske podniky mohli byť súčasťou e-society, to je nadácia pre e, podniky, aby mohli prekvitať, aby sa im darilo v Európe. Ako hovorila Evelyn, niekedy e, zákony pre hospodárskú súťaž taktiež je treba prepracovať, ale možno nejaké máme, ktoré by sme mohli využiť čo sa týka tých platformiem, tak nemôžeme mať nejaké univerzálne riešenie, ale som rada, že ostatní už to povedali, že treba sa vyhnúť monopolov. Na jednotnom trhu by sme mali rozhodne sa vyhoť monopol. To netrebe hospodárstvo, keď tam máte jeden alebo dva podniky. iOS a Android tí majú 92%. Pokiaľ oni vás zablokujú, tak máte smolu, nemáte žiadne digitálne služby. Takže toto podľa mňa je veľmi dôležité. A taktiež by sme sa nemali bať pozrieť sa na to, čo robia OTT a pozrieť sa na legislatívu taktiež v súvislosti s ďalšími službami. Industriálna alebo priemyselná revolúcia, tiež bude revolúciou v rámci spoločnosti, tu by som rada e, videla, keby Európska únia mala v medzinárodnom kontexte silnú úlohu 5G, e, ako to tam urobíme, možno nejakých digitálnych veľvyslancov mať, ktorí budú pracovať v Európe. To je môj osobný pozmenujúci návrh. Možno futbalový zápas by bol takým dobrým odbytiskom, alebo takým prvým obchodným odbytiskom pre 5G. Ďakujem. Ja zastupujem skupinu ECR. Chcem sa poďakovať obom spravodajkyniam. Tešíme sa na ďalšie rokovania vo štvrtok Teší ma, že viacero poslancov zdôraznilo, aké príležitosti ponúka digitálny jednotný trh aj pre podniky, aj pre e, spotrebiteľa. Ja by som tiež bola rada, keby správa bola formulovaná pozitívne. Čo sa týka e, práv spotrebiteľov, áno, už máme množstvo legislatívy. Pani Gebhardt spomenula, že sa musíme snažiť zosúľadiť to aj so smernicou o službách a tiež sa musíme postarať o to, aby aktuálne platná legislatíva bola dostatočne e, plnená, aby sa sledovalo aj plnenie. Ak budú potrebné zmeny, mali by sa pozorne zamerať a legislatíva by mala byť neutrálna z hľadiska technického zamerania vo všetkých oblastiach a tiež by sme mali uplatňovať praxi spotrebiteľské aky. Mali by platiť rovnaké práva spotrebiteľa aj pri obchode na internete, aj mimo internetu, ale musíme uznať, že niekedy digitálne tovary sú odlišné od eh, fyzických tovarov ak si kúpim knihu v knihkupectve a chýba mi 12 strán, musím si kúpiť novú knihu, ale keď si kúpim takúto knihu na internete a chýba tam 12 strán, môžem si ich dokúpiť. E, čo sa týka napríklad e, sektora dodávania balíkov, viem, že niekde to nefunguje e, až tak dobre ako inde. Mohli by sme sa snažiť možno zvýšiť transparentnosť času dodania a taktiež cien e, za dodania a mali by sme sa snažiť podporovať výmenu osvedčených postupov. Balík TFSM by sa mal schváliť čo najskôr. Práve sme o tom nedávno diskutovali s komisárom Oettingerom a tiež musíme zohľadniť otázky práv spotrebiteľov, ktoré rada nezohľadnila. Čo sa týka e, potreby harmonizovať politiku spektra. Toto je oblasť, kde musíme spolupracovať s členskými štátmi, pretože nemá význam vypracovať ďalší návrh, ak bude opäť zablokovaný na úrovni rady. Bolo by teda o mnoho užitočnejšie pracovať spolu s členskými štátmi predtým, než sa dopracujeme k návrhu. E, čo sa týka jednotného regulačného orgánu e, telekomunikácií v Európe, ja to nepodporujem, pretože nechcem, aby fungovali monopoly na európskej úrovni. Možno Berek by mohol toho robiť viac, možno by sme mohli delegovať e, iné povinnosti na základe TSM. Ja by som však nenavrhovala zmeniť zásadne jeho mandát. Čo sa týka štandardizácie, toto podporujeme. Všetci si uvedomujeme, že je tu riziko vzniku eh, väčšieho počtu monopolov. Ja nepodporujem neobmedzené výzvy k eh, otvorenému prístupu. Musí to byť dostatočne vyvážené. Čo sa týka platformiem, nie je tu jednotný prístup nejaký harmonizovaný prístup e, a taktiež veľké rozdielnosti sú aj v otázkach zdieľanej ekonomiky. Ja e, si myslím, že táto ekonomika funguje preto, že spotrebiteľovi to vyhovuje, spotrebiteľ sa cíti e, veľmi silný v tomto sektore. Musíme sa snažiť, aby sme nevypracovali príliš veľké množstvo právnych úprav, ale zároveň musia platiť rovnaké pravidla pre všetkých. E, viem, že um, všetci viete, že otázky daní napríklad sú v pravomoci členských štátov e, GDPR. Tu potrebujeme um, dohodu vo veci Safe Harbor aj GDPR. Musí to byť založené na riziku a tiež podporujem tie pozmeňujúce návrhy, ktoré Mm, sa snaží o to, aby tieto služby boli dostupné pre osoby s postihnutím. E Ďalej nasleduje eh, tenevý spravodajca za skupinu ALDE, spravodajkyňa. Eh, pani Charazová, ďakujem a ja sa pokúsim formulovať to stručne. Eh, nedá sa jednotlivo vyhlásiť k všetkým pozmeňovacím návrhom. Rada by som však predniesla možno štyri také všeobecné poznámky v mene skupiny ALDE. Čo sa týka efektu vianočného stromčeka už sa to tu spomenulo. Ja chápem, že je tu snaha uspokojiť všetkých, ale v tomto texte akákoľvek snaha takéhoto druhu prie viac ako tisícoch pozmeňacích návrhov nebude jednoducho reálna, ak pozmeňacie návrhy sú um, absurdné, ak sú irrelevantné alebo opakujú už uh, niečo iné. E, myslím, že by sme ich mali považovať za pokryté inde alebo ich e, zamietnúť. Inak je to totiž riziko, že výsledkom bude vianočný stromček, e, ktorý si napokon nikto nebude ochotný prečítať. Ďalej druhá poznámka, tá sa týka časového hľadiska. Jednotný digitálny trh je jednou z kľúčových priorít Európskej komisie a myslím, že cieľom tohto dokumentu by malo byť vyslať jasný signál od Európskeho parlamentu, že sme pripravení, že sme ochotní splniť Mm, tento cieľ. Teda nechceme v správe mať nič, čo by mohlo vyvolať dojem, že chceme nejakým spôsobom spomaľovať e, proces vytvorenia jednotného digitálneho trhu. Naša skupina bude v tomto e, rozhodne jednoznačná. Ďalej tretia poznámka. Nepodarí sa nám prijať tie pozmeňovacie návrhy, ktoré majú jasne za cieľ ochraňovať tradičných operátorov alebo zakázať e, nejaké zavedenie kolbolatívnej ekonomiky administratívne alebo inými spôsobmi. E, takéto e, kroky vedú k nesprávnemu prístupu. Nemyslím si, že by sa tým nejako podkopala miera sociálnej ochrany. Nemôžeme sa predsa tváriť, že digitálna revolúcia neprebieha alebo tvrdiť, že vznikajú umelé prekážky hospodárskej súťaži Chceme zareagovať na digitálnu revolúciu takým textom, ktorý sa bude zameriavať na inovácie a na budúcnosť, a to proaktívne. Toto všetko e, sa objavuje v pozmeňacích návrhoch našej skupiny. E, sú tam taktiež nové návrhy k dodávaniu balíkov a taktiež e, k prístupu v štátnej správy, aby sme podporovali súkromný sektor, aby bol konkurenceschopný na globálnych trhoch. Myslím, že Potrebujeme aj taký digitálny jednotný trh, kde e, budú vyťaziť najlepšie myšlienky a nápady bez ohľadu na to, či ich budú prekladať e, národní veľkí hráči alebo startupy. Takýto prístup dúfam sa objaví aj v kompromisoch. Ďakujem. Cornelia Ernst. Cornelia? Ďakujem pekne, Cornelia Ernst. Ďakujem. Myslím, že až tak veľmi, nemôžeme povedať, že na tom nezáleží. Chceme podporovať hospodárskú súťaž, pretože všetko iné by bolo predsa nezmyselné, ale Musíme diskutovať e, o podrobnostiach a podľa mňa práve preto je táto správa dôležitá. Je tu istá rovnováha medzi podporou konkurencie schopnosti a na druhej strane, aby sa zachovali základné práva. Ak takúto rovnováhu nenastolíme, ak sa budeme sústredovať len na schopnosť, aj keď tá je dôležitá, myslím, že pokrieme len polovicu toho, čo chceme pokryť. Myslím preto, že je mimoriadne dôležité, aby otázky aj čo sa týka príležitosti, ale aj rizík, e, sa v texte zohľadnili. Nejde tu o to um, maľovať čerta na stenu a nezmyselne veci brzdiť, o to rozhodne nejde, ale viete, že práve v digitálnej ekonomike je otázka osobných údajov, obrovským zdrojom príjmov, je to zdroj veľkého obhacovania sa, je to jednoducho fakt a preto je dôležité zabezpečiť práve túto rovnováhu. Práve v tom je to umenie. A ďalej musíme ostať rozvážny, rozumný, musíme si uvedomiť, čo sa má upravovať na európskej úrovni a čo nie. Aj toto si musíme jasne stanoviť a uzrejmiť. Nesmieme zavádzať príliš veľa pravidel do praxe, ktoré môžu pôsobiť potom kontraproduktívne. A preto si myslím, že je dôležité podporovať inovácie v našej politike. Toto rozhodne podporujeme. Inovácie sú kľúčové, ale tiež je potrebná ochrana údajov a tá musí byť zapracovaná do celého systému aj v technických aspektoch. A tiež je dôležité užívateľov upozorňovať toho, aby svoje údaje chránili. Myslím, že aj to je dôležité, než na to zabúdať eh, v našich eh, rokovaniach. A keď sa hovorí o monopoloch, ktoré nechceme, ktoré nepodporujeme, nie je ľahostajné, či monopol pôsobí sám eh, na trhu. Mm, potrebujeme práve bohatú škálu. Musíme sa tomuto problému venovať, nemôžeme pred ním zatvárať oči. A ešte posledná vec, e, geoblokovanie, o tom sme už diskutovali dosť intenzívne, už e, sa tu navrhlo zorganizovať vypočutie na túto tému. Myslím, že by sme potom mohli seriózne rozhodnúť na úrovni všetkých troch výborov IMCO, ITRE aj KULT. Myslím, že je tu e, veľa rôznych nejasností. Ehm, budeme si to musieť ešte prediskutovať a potrebujeme na to dostatok času. Ehm, čas nás netlačí, isté, že nesmieme sa ehm, nejako príliš zdržovať na mieste, ale rozhodne nesmieme sa ani unáhliť príliš. Ďakujem pekne. Predpokladám, že aj výbor Júri sa bude chcieť vyjadriť k blokovaniu, ak pôjde o zmluvné právo. E, ďalej nasleduje Denis de Jong. E, je prítomný? Nie. Takže y Tarant. Ak ste sa neprihlásili zatiaľ o slovo v ďalšom kole, prosím, láskavo sa prihláste. Viem, že viacero poslancov eh, sa ešte neprihlásilo a predpokladám, že sa budú chcieť ujať slova. Eh, ďakujem. Pani predsednička, ďakujem vám, pán predseda Buzek. Ja som sa prihlásil o slovo dosť rád. E, mám totiž e, nahradiť mene skupiny zelených, aj keď nie som súčasťou skupiny zelených, niekoho a okrem toho mám nahradiť Juliu Reder. Kto, prosím vás, môže a dokáže ju nahradiť? Požiadala ma však predniesť v jej mene niekoľko poznámok. Pokúsim sa predniesť ich čo najrychlejšie a čo najpresnejšie. Chcem sa poďakovať e, spoluspravodajcom, to však preskočím pretože tie poznámky sú naozaj podstatné. Poprvé, geoblokovanie. K tomu by sa malo pristúpiť s čo najmenším počtom výnimiek a diskriminácie na základe zemepisnej polohy. To je v rozpore s hlavným cieľom digitálneho jednotného trhu a taktiež to prispieva k fragmentácii trhu. Ďalej, po druhé, záleží na tom, aby tovaria služby, ktoré sa získavajú na internete, ale mimo internetu, boli e, upravené podľa najmodernejších štandardov, aby neplatili iné pravidlá na internete a mimo internetu a nesmú sa v žiadnom prípade znižovať e, štandardy ochrany spotrebiteľa a ďalej po tretie. Veľmi záleží na tom, aby Európska komisia zvyšila jasnosť svojej definície platformiem. Toto by malo totiž negatívne dopady na inovácie, ak by sa to neupresnilo. Nemôžeme teda byť povrchní, musíme byť presní. Ďalej po štvrté, elektronické knihy. Ako už spomenuli kolegovia, k ním by sa malo pristupovať e, ako k papierovým e, vytlačeným knihám. Malo by zopredať tovarov, nie o poskytovanie služieb. A ďalej je žiadna diskriminácia medzi rôznymi formátmi, čo sa týka výnimiek z DPH. Ak daný obsah získa výnimku, tak táto výnimka by mala platiť vo všetkých formátoch, či už ide o fyzický alebo nehmotný obsah. A po šiesté, prístup pre osoby s postihnutím, najmä čo sa týka otázok interoperability a to v tomto prípade znamená v podstate kompatibilitu. Vieme napokon všetci, o čo tu ide. Pani predsednička, na záver by som predniesol možno jedno pozitívne želanie. Kolegovia tu hovorili o efekte vianočného stromčeka, že nemôžeme ozdobiť túto našu správu úplne všetkým a vyhovieť všetkým. Ja teda navrhujem, aby sme si uvedomili, že vianočný stromček je už vo svojej podstate zelený. Teda snažme sa možno vziať na vedomie tie zelené návrhy a ostatné môžeme nechať bokom. Pán vy ste na zozname rečníkov ako tieňový spravodajca sám o sebe, ale aj ako zástupca Julie Reda. Máte teda aj nejaké poznámky, ktoré chcete predniesť vo svojom mene? Tá poznámka s Vianočným strončekom, eh, tá bola eh, za mňa osobne. Dobre. Ďalej David Borelli. For the EFDD. Za EFDD. And then I have Marco Zulo for the EFDD. Tento nie je Marko Zulo za e FDD. Prezidente. Ďakujem pekne za slovo pani predsedníčka. V prvom rade chcem poďakovať obom spravodajkyniam aj obom sekretariátom, eh, ktoré urobili naozaj veľmi náročnú prácu, najmä pri spracovávaní tohoto obrovského počtu pozmeňujúcich návrhov, ktoré bolo treba spracovať. Ja by som sa rád sústredil na chvíľočku na ten celkový postup, ktorý využívame v tomto smere. Ten eh, úvodný alebo ten všeobecný prístup spravodajkyň je vlastne považovať všetkých občanov za spotrebiteľov. S tým súhlasíme s takýmto postupom a s takouto eh, definíciou ale zase na druhej strane si to žiada možno presunúť ešte alebo posunúť niektoré ďalšie aspekty tejto práce a tejto správy niekam ďalej. A to e, hneď budem hovoriť o niekoľkých konkrétnych aspektoch, pretože zdá sa, že táto správa iba naznačila niektoré témy a nezašla dostatočne do hĺbky. Narážame tu na tému právnej neistoty, napríklad modelových a vzorových zmluv, alebo je to napríklad aj otázka právnej a jazykovej formy, ktorá môže byť protirečivá. Napríklad teraz hovoríme o téme geoblockingu, keď sa vlastne hovorí aj o legitímnej diskriminácii. Tu sú tieto slova, je to vlastne protirečenie v týchto slovách a je možno zbytočné takto nejednoznačne sa vyjadrovať týmto témam. Celkový tento prístup by si vyžadoval, aby sme sa snažili vlastne vytvoriť všeobecný koncenzus a všeobecný postup v tomto smere by som naozaj rád navrhol, aby sme tento návrh pripravili tak, že bude mať všeobecnú a širokú podporu. A podľa nášho návrhu tento prístup riskuje to, že budeme mať nakoniec v rukách vágny nejednoznačný dokument, ktorý nič eh, nezlepší, ale naopak bude vytvárať len väčší zmetok a nejednoznačnosť. Takže chcel by som eh, vyzvať spravodajkyne, aby sa vrátili k tej ceste, po ktorej kráčali na začiatku tohoto procesu, aby to bol ten ambiciózny a náročný text, ktorý bude chrániť záujmy európskych občanov, bude reálne vytvárať jednotný digitálny trh, ktorý bude postavený úprimne a autenticky na tých troch pilieroch. Plná účasť, participácia a dôvera. Ďakujem pekne. Ešte predtým, ako dám slovo poslednému rečníkovi v tomto prvom kole, ja prečítam eh, zatiaľ uh, zoznam rečníkov, ktorí sa prihlásili. Dante, Quell, Dalton, Griffin, Nielsen, Blanco Lopez, Thun, Steiler, Rosier, uh, eh, Schenfield and Garpelch. So if your name is not on that list... Ak si teda nepočuli svoje meno, a chceli by ste sa vyjadriť, e, môžete sa prihlásiť teraz. A ešte jedna poznámka. Niektorí sa pýtali, či by sme nemali odložiť hlasovanie, aby bol priestor pre ďalšie vypočutie. Hlasovanie sa rozhodne odkladať nebude. Toto um, nie je definitívne znenie legislatívy, toto je jednoducho stanovisko parlamentu ešte predtým, ako komisia predloží svoj oficiálny návrh, hlasovanie musí prebehnúť ešte do konca tohto roka a to v decembri. Nebolo by vhodné odkladať toto hlasovanie. Isté, že môžeme si e, pozývať ďalších odborníkov v ďalších fázach e, celého legislatívneho procesu, ale to môžeme urobiť e, popri celej príprave hlasovania. Nemali by sme hlasovanie odkladať, takže posledná rečnička v tomto prvom kole je pani Barbara Kapel. Pani Kapel tu nie je, takže týmto sme um, vyčerpali všetkých rečníkov v tomto prvom kole. Odazávam slovo pánovi Buzekovi. Ďakujem pekne za slovo, Vicky. Súhlasím teda s tým, že by sme mali prejsť k nášmu eh, termínu hlasovania, ako bolo pôvodne navrhnutý. Je naozaj pre nami veľký kus práce. Chcem všetkým poďakovať za to nasadenie, ktoré ste venovali tejto téme až do posiaľ. Samozrejme obom spravodajkyniam aj tieňovým spravodajcom. Viem, že niektoré kompromisné návrhy sú už pripravené, ale ešte a zdá nie všetky. To všetko si vyžadovalo obrovský kus práce a môžem vás uistiť, že vo výbore ITRE sme mali prácu o energetickej únii, ktorá bola schválená dnes. Trvalo to zhruba dve hodiny to hlasovanie a nakoniec to prebehlo bez problémov. Dve hodiny hlasovania a nakoniec sme to mali hotové a bola tam veľká väčšina, ktorá to podporovala a ktorá nakoniec zahlasovala za túto správu s tak veľkým počtom pozmeňujúcich návrhov, 50 alebo 60, a neviem koľko ich bolo. Takže držím palce vo vašej práci a teraz, ako aj Vicky povedala, mimochodom Vicky, ďakujem. Prejdeme teraz do druhého kola našej diskusie a teraz dostanú priestor tí ostatní rečníci, teda vy všetci. Je to pán Rochefort, ktorý zastupuje výbor IMCO. Pán Rochefort, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Myslím si, že táto správa by naozaj mala byť čo najskôr dokončená, čo najskôr schválená, pretože to je správa, ktorá je pre Európu kľúčová a téma, ktorá je zásadná pre konkurencieschopnosť Európy. Teraz nehovoríme len o Európe, hovoríme o konkurencieschopnosti voči USA, voči Číne. Musíme sa naozaj rýchlo posunúť dopredu. A treba si uvedomiť, že ten pokrok eh, tak napredoval počas posledných rokov, že my strácame dých a tempo s týmto vývojom Nemáme tu centralizovaný digitálny priemysel v Európe a ani nemáme digitálne platformy. Tie platformy, ktoré existujú, sú neeurópske. Samozrejme, potrebujeme správu, ktorá je optimistická, ale zároveň to, by to mala byť správa, ktorá bude jednoznačná a odhodlaná. Správa, ktorá sa bude dotýkať všetkých aspektov, ktoré sú sú súčasťou tohoto projektu Digitálna Európa, ktorý bude generovať investície, nové pracovné príležitosti, podporovať podnikanie a zároveň, ktorý bude aj získavať dlhodobú podporu z fondov, ako napríklad Európsky fond pre strategické investície. Tento model ale zároveň musí byť inkluzívnym modelom. Je to snaha zmeniť celkový sociálny model. No a práve preto, podľa môjho názoru, naozaj musíme byť tými ručiteľmi, ktorí zabezpečia to, že všetci európsky občania budú mať nevyhnutné zručnosti, nevyhnutné vzdelanie a vlastne schopnosti, či už budú pracovať v malých a stredných podnikoch, či už budú vo veľkých firmách, kdekoľvek budú pracovať, mali by mať kompetencie na to, aby sa vedeli zapojiť do takéhoto digitálneho hospodárstva. Zároveň je dôležité, aby sme sa dokázali naplno venovať všetkým partnerom v digitálnom hospodárstve. Nemáme zatiaľ dostatočnú regulatívu. Ak však nebude nejaká minimálna, koherentná regulatíva, tak e, riskujeme to, že budú zavedené národné alebo regionálne štandardy, ktoré nebudú nutne konvergovať. Zoberme si napríklad prípad Uber alebo Airbnb. Tam vidíme, že vlastne sú regionálne alebo dokonca lokálne na úrovni samozpráv regulované tieto služby a nie je tu žiadna konzistentnosť v tom, ako by tieto služby boli regulované na kontinentálnej úrovni, na celoeurópskej úrovni. A my potrebujeme, aby tento trh fungoval a priori konvergentne a jednotne. Veľa klientov a zákazníkov sa nezapája do tohoto trhu, lebo nemajú dostatočnú istotu v jeho e, kvalitu a práve takáto dôvera je nevyhnutná. Je kľúčová preto, aby tento štvrtý proces priemyselnej revolúcie, táto štvrtá transformácia spoločnosti prebehla úspešne, tak dôvera je základným predpokladom pre tento proces v tomto smere je naozaj dôležité, aby sme skonsolidovali svoju pozíciu. Neviem, ako dlhý je ten text, možno je príliš dlhý, ale naozaj si myslím, že ten text musí byť dostatočne detailný, práve preto, že tak veľa sektorov je pokrytých ustanoveniami alebo legislatívou, ktorá vyplýva z tohoto kontextu je dobré zachádzať do detailov, ak sú detaily koherentné. Ak koherentné nie sú, no tak v takom prípade <laughs> naopak nie je dobré zachádzať do detailov. Takže ešte pár poznámok k tomu, čo bolo povedaných ohľadom toho vianočného stromčeka. No, blížia sa Vianoce, zdobia sa stromčeky. Ja mám rád eh, vianočné stromčeky, aby boli zelené, aby tam bolo pár eh, trblietavých gulí zavesených na každom stromčeku. Treba si uvedomiť, že stromček môže byť krásny, ak je správne a citlivo ozdobený, ale musí byť s vkusom ozdobený. Ostatným rečníkom dávame dve minúty času a zabudol som to povedať dopredu, takže poprosím teraz, aby všetci sa eh, pokúsili vtesnať do dvoch minút. Pani Moody, eh, výbor ITRE, nech sa páči. Ďakujem pekne. A zároveň chcem poďakovať aj tieňovým spravodajcom a obom spravodajkyniam za obrovský kus práce, ktoré ju vložili do tohoto procesu. A rada by som teraz nadviazala na tri body a myslím si, že to vyplýva aj z tých poznámov, ktoré už zazneli a ktoré boli povedané. A síce, že našou prácou je nie len posilniť, alebo teda počiarknúť to, čo tu zaznelo, ale zároveň aj vyplniť e, tie rezervy, ktoré zostali v tejto správe. A jednou z takýchto rezerv alebo nedostatkov je to, že sa pozeráme na nové ekonomické modely a v tomto smere je naozaj zásadne dôležité, aby sme zastupovali občanov účinným spôsobom v celom tomto procese. A to najmä v troch konkrétnych oblastiach. A síce všeobecné pokrytie širokopásmovým internetom, agenda zručnosti a kompetencií, ktorá je kľúčová, aby ľudia mali dostatočný prístup e, k celoživotnému vzdelávaniu v rámci celého zamestnaneckého cyklu a ako občania. A áno, nie je to vianočný stromček, e, ale napriek tomu tam musíme zahrnúť aj e, rozmer zamestnanosti je to naozaj vitálne dôležité, aby to pokrývalo aj aspekt e, sociálneho trhu a trhu práce. A my ako legislatívci musíme zobrať do úvahy e, sociálne dopady a zamestnanecké dopady. Ak to nezoberieme do úvahy, e, tak to bude naozaj zásadné zlyhanie a je kľúčové, aby sme tieto témy v tejto legislatíve účinne pokryli. Ďakujem pekne, hovorí vám predseda. Pán Danti, zastupujúci výbor Inko. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne aj spravodajkyniam. Zdá sa, že vysoký počet pozmeňujúcich návrhov preukazuje, že tu je veľká vôľa e, poslancov pracovať intenzívne a dlho na tejto téme a na tomto dokumente. Takže naozaj si to vyžaduje intenzívnu prácu, najmä spravodajkyňa aby dokázali syntetizovať všetky tieto prvky. Strediť sa na niekoľko bodov, tie, ktoré som predstavoval ako e, pozmenujúce návrhy. Prvým bodom je, že skutočne, keď hovoríme o jednotnom digitálnom trhu, môžeme významným spôsobom prispieť aj k doplneniu a uzatvoreniu procesu vytvárania jednotného trhu. Toto je podľa mňa cieľ, ktorý je zásadne dôležitý a zároveň je dôležité, aby sme posilnili aj e, účasť, e, účinnosť účinnosť jednotlivých týchto ustanovení a zároveň podporili aj cezhraničné uplatňovanie týchto princípov. Ďalej, čo sa týka tvorby jednotného digitálneho trhu, ehm, je dôležité, aby bol homogénny a zároveň aby vytvoril novú konkurencieschopnosť pre náš priemysel v tomto smere treba podporovať najmä priaznivé podmienky pre malé a stredné podniky a startupy a zároveň aj podporiť sektor služieb, tak aby dokázali e, účinne brániť práva spotrebiteľov a zároveň aby sme dokázali vytvárať účinné konkurenčné prostredie v Európe. Ďalej, čo sa týka tých pozmeňujúcich návrhov, na ktoré som sa zameriaval ja, tak spomeniem aspoň niektoré. Prvá téma je téma, aby sme naplno e, využili tú novitu a tú e, vlastne inovatívnosť takéhoto zdieľaného hospodárstva. E, je dôležité, aby sme brali do úvahy rizika, ktoré vyplývajú z toho, že môžu byť vlastne zmenené tradičné e, sektory e, služieb a výroby, ale na druhej strane si nemôžeme dovoliť prepásť túto možnosť. Na druhej strane je to vytvorenie e, jednotného konkurenčného prostredia v oblasti fiškálneho zaobchádzania so všetkými aktérmi na e, digitálnom trhu a musíme zabezpečiť to, aby dane boli platené tam, kde bol vygenerovaný zisk. Ďalší bod, ktorý už bol počerknutý, a je to otázka eliminácie geoblockingu e, vo všetkých podobách a vo všetkých formách, ktoré sú neospravedlniteľné a ktoré diskriminujú spotrebiteľov na základe toho, že vlastne sa nachádzajú len v konkrétnej lokalite alebo v konkrétnom území. Ďalšia téma Ďalšou témou je potreba e, investovať väčšie objemy prostriedkov do e, spolupráce v oblasti bezpečnosti sietí. Mohli sme vidieť, že spotrebitelia veľmi často e, sú odstrašovaní nebezpečnými sieťami alebo demotivovaní a nemajú dostatočnú dôveru v tento systém práve kvôli nízkej bezpečnosti sieti a treba zvýšiť objem investícií, ktoré budú generovať väčšiu bezpečnosť a tým pádom aj väčšiu dôveru občanov. Ďalej je je to téma e-government. To je téma, ktorá si vyžaduje väčšie nasadenie, väčšiu účinnosť a zároveň menej nákladov, tak aby sme brali do úvahy účinnejšie potreby všetkých občanov. Ďakujem pekne, pán kolega to bol naozaj e, intenzívna e, diskusia. A teraz ešte Rúža e, máš slovo, lebo priezvisko je veľmi dlhé na zozname rečníkov. Ďakujem veľmi pekne. Dlhé meno, krátky príspevok. Očakávala by som, najmä v čase, najmä v čase, keď sa chceme e, vysporiadať s témou eliminácie roamingových poplatkov, aby sme našli aj riešenie pre e, dodávateľské služby v čase, keď sa elektronický obchod vyvíja tak rýchlo. Pretože toto je naozaj téma, e, ktorej spotrebitelia rozumejú a chcú, aby sme ju vyriešili. Máme tu pozmeňujúce návrhy, predložila som ich a bola by som rada, keby si naše spravodajky nezvážili e, tieto pozmeňujúce návrhy. Vidím niektoré kompromisy, ale sú veľmi meké. Musíme túto tému vyriešiť, lebo inak tu bude mať Európu s bariérami a hranicami. Je to len taká výzva. Ďakujem pekne. Pani Krel, v mene výboru ITRE. Ďakujem, pán predseda. Taktiež budem hovoriť veľmi stručne Takže na úvod chcem poďakovať spravodajkyňam, odvedli skvelú prácu. V správe je jeden bod, kde spravodajkyňa e, žiada vytvorenie e, jednotného európskeho regulátora e, spoločného trhu. Myslím si, toto nie je tá správna cesta. Máme Európsku agentúru BEREC Office, ktorá vykonáva dobrú prácu a potom máme národných regulátorov. No a v podstate tam je spolupráca medzi Berek a Berek Office s národnými regulačnými orgánmi, ktorá funguje dobre. Takže my sa nemôžeme snažiť to celé prehadzovať. Musíme tam ponechať ten mechanizmus, ktorý tam je, možno sa zamyslieť nad tým, či rozšíriť nejaké právomoci, alebo napríklad, či Berek Office dostane dodatočné ľudské zdroje, ale uh, úplne to zmeniť a vytvoriť, zaviesť jednotný európsky regulačný orgán. Myslím si, toto nie je správna cesta a na to sa zhodneme v rámci mojej politickej skupiny všetci. Ďakujem veľmi pekne. Pán Danton za výbor Inko, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj obom spravodajkyniam za vašu prácu a dobrú spoluprácu medzi oboma výbormi. Ja som predložil celý rad pozmeňujúcich návrhov k celému spektru tém a dovolte mi eh, nadviazať iba niekoľko týchto bodov. V prvom rade nie pevnosti Európa, či už je to cloudová bezpečnosť alebo digitálny obsah, musíme sa vyhnúť systému, ktorý odreže Európu od zvyšku sveta. Digitálny svet sa stále viac globalizuje každý deň a nemôžeme Európu eh, alebo z Európy spraviť digitálny ostrov. V opačnom prípade stratíme veľa pracovných príležitostí a budeme trestať našich občanov. Eh, digitálne by malo byť jadrom všetkého všetkého, čo robíme. Malo by to napomáhať jednotlivcom aj priemyslu a politici by nemali stať v ceste tohoto procesu. Potrebujeme viac portability, aby sa spotrebitelia dokázali dostať k svojmu obsahu, ktorý sa legálne zakúpili v celej Európe a súčasné bloky, ktoré sú v tomto systéme, im v tom bránia. E, vedie to k pirátstvu a poškodzuje to kreatívny priemysel. Má to aj druhú stránku v tomto smere, ale to otázka na spolupredsedov. Tento e, e, výbor, alebo zasadnutie tohto výboru je vysielané na internete. Je to to geoblokované, alebo to je dispozícii na celom svete. Ak je to k dispozícii na celom svete, rád by som to vedel. Ak to je naozaj k dispozícii, tak to dáva potom ďalší možný rozmer k tomu, že Európa reálne prináša niečo pre svet. Je zbytočné pridávať blokovanie alebo čokoľvek obmedzovať podľa lokality. To je zaujímavá poznámka. Čo sa týka zdieľaného hospodárstva, zdieľanej ekonomiky, tu by sme mali tiež rušiť bariéry a nevytvárať nové. Ako napríklad môže byť Uber zakázaný v niektorých mestách a niektorých krajinách. To nie je jednotný trh. Takéto zákazy ohrozujú myšlienku jednotného vnútorného trhu. Spotrebitelia e, ich majú radi a ľudia radi na nich pracujú. Ale čo je pekné na vzdialenom hospodárstve je, že je účinné, pretože spája nedostatočnú e, ponuku s existujúcim dopytom. A práve v tomto smere to treba reálne vyvažovať, aby sa ľudia dokázali vlastne registrovať a fungovať všade v Európe na európskej úrovni. Všetko ostatné bude len zbytočne komplikovať e, podnikanie a ECR bude predkladať pozmujúce návrhy v tomto smere. Takže na záver nie pevnosti Európa, ale áno posilňovaniu jednotlivcov, firiem a podnikateľov. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. A pani predsednička hovorí, že vysielanie je k dispozícii na celom svete. Nie je tu geoblocking. E, pani Rozier? Ďakujem pekne, pán predseda. A hlavné ciele, ktoré sa uvádzajú v kontexte otázky do toho digitálneho trhu, sa dajú len podporiť integrácia vnútorného trhu, taktiež e, spravodlivá hospodárska súťaž, výhody spotrebiteľa a tak ďalej, ale musíme sa angažovať e, najmä e, v skutočnej harmonizácii, nielen v harmonizácii, ktorá bude mať za cieľ prístup k službám, mala by to byť harmonizácia, ktorá bude splňať všetky podmienky celého fungovania trhu, aj práva pracujúcich napríklad a všetky sociálne aspekty v súčasnosti totiž, e, keď e, podporujeme e, túto zdieľanú ekonomiku, často to znamená, že sa tento systém zneužíva a to v neprospech pracujúcich. Máme spoločnú povinnosť pripomínať, že otázky sociálne ochrany životného prostredia sú pre nás veľmi úzko spojené s cieľmi rastu a konkurencieschopnosti našich, našich firiem um, autory, teda jeden druh konkrétnych pracujúcich eh, a ich práva, podľa mňa sa musia chrániť. Je to dosť osobitá uh, skupina. Isté, že chceme podporovať uh, konkurenceschopnosť v súčasnosti Najväčšie firmy vo svete, ktoré pôsobia na internete, sú e, zo Spojených štátov amerických. E, často sa e, neprihliada príliš na ochranu autorských práv a zabúda sa na to, že je to veľká časť živobytia týchto ľudí. Mm, ak práva nebudú harmonizované, tak sa zasada krajiny pôvodu um, nebude dostatočne zohľadňovať. Musíme sa snažiť zadefinovať veci na európskej úrovni. Nepodarí sa to na národnej úrovni. Nejde tu o mm, nejaké znevýhodňovanie e, niektorých subjektov v sociálnej oblasti či v daňovej oblasti. E, v iných výboroch e, sa už o tom diskutuje dlhodobo práve o tejto daňovej otázke. Myslím, že na to, aby sme vytvorili jednotný digitálny trh, práve takúto harmonizáciu rozhodne potrebujeme. Ďakujem veľmi pekne. Pani Griffin, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem aj obom spravodajkyniam za prácu, ktorú e, vykonali. Chcem, poďak- chcem podporiť ostatných rečníkov, najmä čo sa týka podpory toho, aby občania a ich sociálne a zamestnanecké práva boli stredobodom celého jednotného digitálneho trhu. Adekvátny prístup k eh, službám elektronického zdravotníctva, ktoré mali byť vždy disponibilné pre zamestnancov. Dostupnosť pre všetkých občanov v rurálnych, vidieckých a periférnych oblastiach Vidíme, že v niektorých oblastiach Cambrie a Lancashire eh, klesá rýchlosť internetu až na 50 priemeru. A zároveň je dôležité zabezpečiť, aby to bolo adekvátne vzdelávanie, príprava kvality a zručnosti, tak aby ľudia mali prístup eh, k vysoko eh, produktívnym pracovným pozíciám, ktoré sú podmienené digitalizáciou. Ďakujem pekne. Ďalší rečník tiež z výboru ITRE a ponáhla sa. Je to pán López, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Mám tu ešte e, aj vystúpenie v mene výboru pre rybolov, e, ktorý zastupujem. Chcem poďakovať za prácu oboch spravodajkyň a treba si uvedomiť, že nám ako keby sa uchádza tá kontinuita medzi fyzickým a digitálnym svetom a v tomto smere nemáme adekvátne právne rámce pre rozvoj potenciálu, ktorý prináša digitálny trh a zároveň, aby sme bojovali proti rizikám, ktoré z toho vznikajú. V tomto smere je to kľúčové, aby digitalizácia hospodárstva mala aj plno, plno regulo, regulované prípadne negatívne aspekty. Videli sme to napríklad aj v prípade Sogoru, ktorý manipuloval vlastne softverovým emisie je v autách Volkswagenu. takisto sú to vlastne aj eh, ďalšie eh, zóny, napríklad, ktoré sú eh, dlhodobo poškodzované odľudňovaním a postupným starnutím a práve kvôli nedostatočnému pokrytiu rýchlým internetom. Zároveň je dôležité, aby sme sa učili z chýb, ktoré sme spravili v iných úniách, napríklad v menovej únii a pri budovaní tohoto digitálneho spoločenstva musíme zabezpečiť systémy, ktoré zabezpečia jednotný prístup a služby rovnaké pre všetkých občanov a zároveň budú chrániť kreatívne na inovatívne odvetvia. Zároveň je dôležité postupovať a inovovať vlastne e, práva v celom európskom kontexte, aby e, si nikto nemyslel, že môže zneužívať tieto výhody digitálnej revolúcie. E, čo sa týka tohoto, prác, tohoto návrhu, ten sa uberá správnym smerom, je zameraný na digitálnu inklúziu, chráni práva spotrebiteľa, odstraňuje bariéry pri prístupe k novým technológiám, najmä pre malé a stredné podniky a startupy a a zvyšuje prepojenia medzi existujúcimi aktérmi a zároveň vytvára priestor pre tvorbu synergií a to najmä v oblasti výskumu a zároveň eh, cloudového výpočtového eh, podnikania. Takže je tu naozaj veľa tém, ktoré sú otvorené a ktoré sú na stole. Ale čo sa týka aj modernizácie ochrany duševného vlastníctva, v tomto smere treba signalizovať, že Európa naozaj zohráva kľúčovú úlohu, pretože e, zásadným spôsobom ovplyvňuje budúcnosť tohto sektoru v Európe. Čo sa týka sprostredkovateľských platform a telekomunikačných firiem a zároveň kontrolnej politiky, som si istý, že spoločná práca zabezpečí to, že tu budú správne inštrukcie pre komisiu, aby vytvorila pripravila adekvátny legislatívny balíček, e, ktorý by mal e, uzrieť svetlo sveta počas najbližších mesiacov. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Zastupujete iný výbor ako IMKO a ITRE, ale ďakujem pekne za to, že ste boli tu medzi nami. Dovolte mi iba pripomenúť, vážení kolegovia, že máme naozaj veľmi široké spektrum jednotlivých výborov. IMKO a ITRE sú tými hlavnými výbormi a pridružené výbory na základe pravidla číslo 54 sú zamestnanosť, kultúra, júri a libe. A ešte také e, vlastne e, iba dotknuté výbory sú rybolov, ekon a transport Takže spolu je zasiahnutých 7, nie, pardon, 9 výborov, ktoré sú zasiahnuté. Takže je to naozaj vysoký počet výborov. Pán Nilsson z výboru IMKO, nech sa páči. Tak som Ďakujem. Nož, digitalizácia vytvára mnohé obrovské príležitosti pre podnikov, ale aj pre spotrebiteľov a to nepochybne. Avšak treba by parlament vyslal jasný signál komisii, že by sme nemali predčasne oslovovať tieto inteligentné obchodné modely, ale že je treba zohľadniť aj sociálne aspekty. A taktiež e, vlády a príslušné úrady taktiež budú mať e, z toho prospech. Napríklad pre e, daňové orgány bude jednoduchšie dohliadať na platbu daní a bojovať proti daňovým únikom. A myslím si, že by sme nemali hovoriť len o inteligentných obchodných modeloch. Často ľudia hovoria, malé a stredné podniky, poďte sem, poďte k nám. V tomto digitálnom svete už nebudete musieť platiť dane ani e, sociálne odvody. A vidíme takéto trendy a preto je treba do správy zapracovať aj sociálne aspekty. Ďakujem za výbor Imko, pán Schönfeld. Ďakujem. digitálny trh nie je ani európsky, ani americký, ale globálny. Napriek tomu v podstate máme dve také školy, dve učenia. Prvý tábor je za to, že je treba chrániť trh a vždy brať do úvahy práva spotrebiteľov a používateľov. To je to americká škola. No a na druhej strane je ochrana používateľov a taktiež práva trhu. Toto je skôr taká európska škola. No ale keď sa pozrieme na trh, pak všetkým na digitálny trh, tak vidíme, že Európa začína zaostávať. Takže je treba bojovať proti prílišnej regulácii trhu, pretože toto môže viesť k strate konkurencieschopnosti nie len v porovnaní s USA, ale aj s inými krajinami sveta. Pretože inde taktiež v priebehu budúcich generácií e, chcú v podstate napredovať. Nikto nechce čakať 10 generácií Takže chcú dohnať Európu a USA aj v iných oblastiach. Okrem, samozrejme, zatiaľ digitálneho trhu. A pokiaľ toto nechápeme, tak naďalej budeme len pečiatkovať právne akty, ale nevyhráme v tejto globálnej hospodárskej súťaži. Toto sa ukázalo aj v súvislosti s novými digitálnymi spoločnosťami, startupami, ktoré častejšie vznikajú v USA než v Európe. A tie, ktoré vznikli v Európe, tak sa postupne stiahujú do USA, pretože tam majú lepšie podmienky. Takže je treba sa zamyslieť nad tým, ako vytvoriť trh, ktorý bude priaznivý aj pre používateľov aj pre podniky. Ďakujem pani Galpelč. Ďakujem. No už toto je veľmi zaujímavá, užitočná diskusia. Som rada, že už táto diskusia prebieha po druhýkrát, ale nemali by sme sa rozptýlovať. Mali by sme si uvedomiť, kto v podstate z tohto bude mať prínos európskej spoločnosti no prostredníctvom spoločnosti potom európske občania. No ale tu musíme využiť príležitosti, ktoré sa nám ponúkajú a taktiež potenciál. Chcem hovoriť o ochrane údajov, pretože údaje predstavujú príležitosť, ale aj riziko. Pre európske podniky v podstate ich konkurencieschopnosť je určená tým, ako e, sa starajú o údaje. Určite sa zhodneme na tom, že informácie vždy predstavujú moc. A my sa tu snažíme globálne súťažiť naše európske podniky No a príliš sa nám nedarí, alebo momentálne nie, aby sa nám darilo lepšie v globálnej súťaži, tak musíme zmeniť naše pravidla pre ochranu údajov. Musíme byť pragmatickejší. A skutočne by som veľmi rada videla, Keby táto správa v podstate ako povedali predrečníci, keby prispela k tomu, že európske podniky budú konkurencieschopnejšie a doženú americké podniky. Takže určite chceme v Európe mať konkurencieschopnejšie podniky, viac startupov, viac inovatívnych malých a stredných podnikov. A tak aby videli, že toto nie je len ďalší papier, ale že skutočne pre niečo robíme. Ďakujem, pán Šváb. Ďakujem, pán predseda. No už pozorne som sledoval diskusiu. Myslím si, že správa je dobrým základom ďalšej práce. Kolegyne hovorili o vyše 1200 pozmeňujúcich návrhov. Ja som sa na niektoré už pozrel a nevidím tam na nejaké neprekonateľné prekážky na ceste za dohodou. Všeobecne o dvoch oblastiach. Tam Ehm, uvidím, nakoľko sa to zapracuje do správy. Poprvé, je to otázka zamestnancov, ktorí taktiež zmenu podmienok ehm, v podstate sledujú s obavami. A myslím si, že tu by mala, mal parlament zareagovať na to, čo navrhuje komisia. No a po druhé je to otázka daňovej politiky ktorá samozrejme v digitálnom prostredí bude hrať úplne inú úlohu než doteraz. Avšak všeobecne si myslím, že centrálne posolstvo tejto správy musí spočívať v tom, že my ako parlament jasne povieme, že chceme vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých, tak aby poskytovatelia v Európe, neuž pochádzajú odkiaľkoľvek, mohli viesť férovú hospodárskú súťaž. A že máme verejné pravidlá, ktoré platia teraz a budú platiť aj v digitálnom svete. Takže tí, ktorí budú ponúkať klasické služby, na tých sa budú stiahovať rovnaké pravidlá ako na tých, ktorí poskytujú digitálne služby. Takže nemusíme vytvárať v podstate všetky nové pravidlá. Nie je aj tu otázka, ako prispôsobiť tie staré pravidlá tým novým podmienkam, tak aby sme videli, ako to bude v súvislosti s jednotlivými službami. Takže toto je to hlavné posolstvo. A tu my ako parlament môžeme zaujať jasné rýchle stanovisko, takže by som bol rád, keby som presvedčil čo najviac kolegov. Ďakujem. Thank you very much. And Madam Stiel. Ďakujem, pani Stieler. Ďakujem za to, že mi dáte príležitosť sa vyjadriť. Ďakujem spravodajkyňam. Vieš, že už, už to bolo veľa povedaného z pobede je dôležité e, dokončiť digitálny vnútorný e, spoločný trh, ale čo týka údajov, pokiaľ si myslíte, že v digitálnom svete tie údaje sa v podstate zdvojnásobujú každý rok a do roku 2020 to bude 44 triliónov gigabajtov dohromady a toto, je, toto sú dôležité čísla, pretože kontexte tejto správy taktiež treba s týmto pracovať. E, fínska kolegyňa, ktorá tam sedí, taktiež o tomto hovorila, že kľúčoví výskumní pracovníci hovoria o význame výskumu. No pokiaľ si uvedomíte, že môžeme v podstate zarobiť 100 e, miliárd, pokiaľ e, sa vyrieši tá otázka údajov, tak to je veľmi dôležité. Je treba to ošetriť. Potom tam máme otázku data mining. To tu možno ešte nezaznelo. Dávam dobrý príklad. Takže farmaceutická spoločnosť eh, využíva údaje a je tam obrovský potenciál. Keď si to všetko prepočítame aj na čas, na úsilie, je, to je dôležitá inovácia, je veľmi dôležité to riešiť. Takže data mining je taktiež veľmi dôležitá téma v súvislosti s digitálnym jednotným trhom. Ďakujem. Takže teraz by som sa opýtal na stanovisko, alebo možno neopýtal na stanovisko, ale na názor Európskej komisie. Vy, Európska komisia, ste autorom oznámenia. Pán Gerard de Graaf, ktorý je rediteľom pre digitálne hospodárstvo a koordináciu digitálneho jednotného trhu na DigiConnect. Je tu s nami. Ďakujem, pán predseda. Drahí poslanci, rozdelíme si s kolegom čas. Kolega SDG Grow. Na úvod všeobecne. Vítame túto diskusiu. Áno, sú tu kľúčové otázky, napríklad otázka urgentnosti, že parlament chce čo najskôr predložiť svoj názor, taktiež táto globálna perspektíva, že sme súčasťou globálneho trhu. No a predtým, než sa vyjadrím konkrétne tak poprvé, je treba sa zamyslieť nad tou metódou. Áno, na jednotnom trhu máme fragmentáciu. Mali by sme si klásť otázku, ako sa to stalo. A čo sa týka nových zákonov za posledné roky, tak často sme sa zhodli za podmienky minimálnej harmonizácie, tak aby členské štáty si mohli, keď chcú, zajsť trochu ďalej. Ale ja si myslím, že cieľom vnútorného trhu, jednotného trhu je 28 sád pravidiel nahradiť jednou sadou pravidiel. Takže našou ambíciou, našim cieľom by malo byť dopracovať sa k spoločným pravidlám, k rovnakým podmienkám pre všetkých, ferovej e, eh, hospodárskej súťaži. No a potom spotrebitelia, používateľia nebudú mať nielen dôveru v to, že sa s nimi obchádza rovnako, či sú offline alebo online, ale aj pokiaľ robia cezhraničné obchody, nakúpiť cezhranične alebo v rámci svojho členského štátu. Takže a čo sa týka nového podniku, tak nemusíte sa zakladať v podstate 28 krát v rôznych štátoch, aby ste mohli začať fungovať. Taktiež máme nové technológie, cloud, big data a tak ďalej a profitovať z toho. Takže na to netreba zabúdať. Na záver, geoblocking. Komisia na tomto to pracuje. Rozlišujeme medzi geoblockingom pre e, v podstate autorské e, práva. Komisia budúci mesiac príde s návrhom v súvislosti s prenosnosťou, prenositeľnosťou. No a po druhé je to ten zvyšok teda mimo autorských práv, takže k tomuto prídeme s návrhom polke budúceho roka. Čo týka platformiem, tak e, tie definície sú zaujímavé, ale dôležitejšie je pozrieť sa na to, aký problém vlastne chceme vyriešiť. Či tam nejaký problém vôbec je, a pokiaľ tam je, tak či ho vyriešime na celoeurópskej unijnej úrovni. Nemyslíme si, že tá diskusia o definícii ako taká bude nejaká zaujímavá. Možno nájdeme nejakú spoločnú definíciu, ale potom možno zistíme, že v podstate nemá zmysel, lebo sa vzťahuje na príliš e, mnoho prípadov a Samozrejme, členské štáty majú svoju platnú legislatívu. My zvažujeme úlohu platformiem v kontexte elektronickej komunikácie. Máme taktiež e, média, e, autorské práva a tak ďalej. Tam sú taktiež platformy veľmi dôležité. A týmto odozdávam mikrofón kolegovi. Kolegyni, ďakujeme. A ďalej bude hovoriť pani Marian Gruben, ktorá vedie oddelenie pre digitalizáciu jednotného trhu na DigiGrow. Máte slovo, pani Gruber. Ďakujem. Chcela som sa vyjadriť ešte k dvom veciam, o ktorých tu už pár ľudí hovorilo. Poprvé, digitálny prevod priemyslu alebo digitálna zmena v priemysle. Možno to nebolo príliš e, zdôraznené v našej stratégii vnútorného trhu. Podpredseda Katajnen nedávno oznámil, že zamýšľa vytvoriť projekt v rámci komisie, aby sa pozrel na jednotlivé tie odvetvia tej práce, ktorá už prebieha v súvislosti s digitalizáciou priemyslu, aby sme si ujasnili, ako koherentne postupovať. No, máme investičné toky z rôznych nástrojov, v súvislosti s e, dátovým hospodárstvom, e, vlastníctvom údajov, tak ďalej interoperabilita, štandardizácia práce a taktiež e, je to rozvoj ďalších digitálnych znalostí a schopností. Takže pozrieme sa na tieto rôzne balíčky. Snažíme sa zlepšiť našu stratégiu v súvislosti s digitálnou transformáciou priemyslu. No a po druhé, čo som sa ešte chcela vyjadriť, je to cloud economy, cloudové hospodárstvo. Takže minulý, e, týž, minulý sme sa zhodli na tom, že v racačnej stratégie toto má prominentné e, miesto a taktiež sme to oznámili v našej stratégii ohľadom digitálneho jednotného trhu. Takže v polovici budúceho roka prídeme s európskym, európskym programom, tak aby sme mohli lepšie uplatňovať súčasne platné pravidlá aby sme vytvorili monitorovací rámec, ktorý by nám umožnil lepšie monitorovať, čo sa v tejto oblasti deje. Pretože ako podalo pár predrečníkov v tom cvičení, ktoré sme spustili, tak sme zistili, že potenciál nových e, mod- obchodných modelov v tejto oblasti je skutočne obrovský. Máme tam obrovskú inováciu, možností, ktoré tam máme v súvislosti s eh, opätovným, eh, opätovnou integráciou pracovných síl a tak ďalej. Takže toto je dôležité, pokiaľ berieme vážne zamestnanosť a rast. No ale zároveň sú tam určité výzvy, určité hrozby. Mnohí sa nami prichádzajú a hovoria, že tam nedostatočná právna istota, že sa nevie, ako sa pravidla budú uplatňovať, že tie pravidlá sú neprimerané, že nefungujú a taktiež sa stiažujú na rozdrobenie regulačných e, pravidel v jednotlivých členských štátoch. Tradiční aktéry za nami chodia, hovoria, že nie sú rovnaké podmienky pre všetkých, členské štáty sa obávajú o svoje príjmy z daní a taktiež, čo to urobí vlastne s pracovným právom. My vieme, že sú tam takéto výzvy. Taktiež sme zorganizovali e, pár workshopov v rámci členských štátov a porozprávali sme sa s podnikateľmi v tejto oblasti. A taktiež s vašou pomocou dúfame, že sa nám podarí dopracovať k spoločným riešeniam, tak aby sme vytvorili právnu istotu pre podnikateľov. Máme regulačný rámec, ktorý napomôže vytváraniu pracovných miest a rastu, ale tak, aby spotrebitelia taktiež z toho mali prospech a aby sme sa hlavne vyhli ďalšiemu rozdrobeniu tejto oblasti, pretože máme rôzne slubné e, startupy a nikdy sa im, to tak, nikdy sa im ich nám takýmto spôsobom nepodarí rozmnožiť. Ďakujem pani Evelyn Gebhardt. Ďakujem, pán predseda. Tak to bola veľmi zaujímavá, bohatá diskusia, ktorá tu teraz prebehla. A ja ďakujem všetkým, ktorí do nej prispeli. A Myslím, že budeme môcť e, využiť poznatky z tejto diskusie. Chcela by som vyjadriť súhlas s tvrdením pána Buzeka a pani Ford, že to hlasovanie sa v žiadnom prípade nebude odkladať. Práve naopak musíme sa snažiť o to, aby sme čo najskôr vydali stanovisko Európskeho parlamentu, aby komisia vedela, aké stanovisko parlament k tomuto má, aby to mohla zohľadniť. Nebudem tu spomínať všetky poznámky, zaznelo tu mnoho podnetných návrhov, ale rozhodne nie som za odklad hlasovania. Myslím, že táto správa je len jednou e, v tejto oblasti, v tejto tematickej oblasti. Rozhodne na ňu bude nadvezovať ešte mnoho iných iniciatív. Mm, pánovi Žuvánovi môžem povedať toľko, že sa snažíme kompromisné návrhy e, vypracovať čo najskôr, ale sme pod obrovským časovým tlakom. Zrejme ste to vycítili aj z našich vyjadrení, že nie je celkom jednoduché e, vytvoriť spoločný e, text e, pani Kalas a pani Gephardt. My sa snažíme pracovať najrýchlejšie, ako len vieme, ale samozrejme so zachovaním kvality. Snažíme sa teda naozaj, to vám môžem slúbiť, bez toho, aby som slúbovala priveľa. A ešte ďalšia poznámka. Nám nejde o to, snažiť sa uspokojiť všetkých. My sa snažíme dosiahnuť koherentnú víziu Európskeho parlamentu a aby sa do tohto procesu mohlo zapojiť čo najviac poslancov Európskeho parlamentu. Toto je eh, naše želanie. Snažíme sa byť eh, čo najkoherentnejší. Teda to, čo tvrdíte, eh, že tu údajne je tu nejaká snaha forum shopping, to rozhodne odmietam, nie je to pravda, my sa snažíme, bol čo najkvalitnejší, čo sa týka jednotlivého obsahu. Všimla som si v diskusii, všetci zdôrazňujú, že chcú eh, pristupovať pozitívne k celej veci, chcú poukazovať na pozitívne aspekty. My chceme, aby sme sa eh, zhodli v tejto veci, ale ja často nadobúdam dojem, že my sami často hovoríme horšie, než aký sme. Naša ekonomika totiž nie je až taká zlá, ako sa e, niekedy ozýva z niektorých e, kruhov. Ja teda chcem požiadať o to, aby sme nerobili to, čo niektorí robia a tým e, sa vlastne sami oslabovali, oslabovali našu ekonomiku a škodili startupom, mladým, inovatívnym, tvorivým ľuďom ktorí nadobúdajú e, dojem, že u nás je všetko zlé v Európe a inde je to lepšie, teda musíme zmeniť aj náš prístup. My totiž chceme, aby táto tvorivosť e, bola využitá. Nechceme, aby všetci tieto tvoriví odchádzali do Silicon Valley a to vie kam inám. Chceme, aby sa táto hodnota vytvárala v Európe, aby tu ostala. Nesmieme teda ani my sami hovoriť negatívnejšie, než veci v skutočnosti sú. Teraz, e, čo sa týka toho vianočného stromčeka, to je samozrejme veľmi pekný obraz, mm, najmä takto krátko pred Vianocami. Môžeme diskutovať o tom, či by sme mali z toho vytvoriť vianočný stromček alebo nie. V každom prípade, ak vianočný stromček, tak by mal byť e, dostatočne pestrý a rozumne ozdobený, tak aby uspokojil všetkých. To znamená, že Musíme byť koherentní v ozdobovaní tohto stromčeka. Nemôžeme to robiť chaoticky, inak by bol výsledok eh, dosť nepekný. Pán de Graaf spomenul veľmi správne, alebo aj kolegyňa z komisie, ktoré problémy sa ešte musia musieť vyriešiť a ako. Ide tu o otázky ktoré si kladieme aj my. Ale musíme si uvedomiť, že tu nechceme docieliť nejakú neprehľadnú e, škálu rôznych 28 e, pravidel. Medzičasom totiž už vzniklo množstvo problémov kvôli fragmentácii právneho poriadku a taktiež kvôli geoblockingu platformám a všetkému tomu, čo sa opravuje na úrovni vnútorného trhu, musíme si zvážiť, či naozaj to chceme prenechať členským štátom, regiónom, alebo či by nebolo vhodnejšie postaviť sa k tomu európsky a snažiť sa využiť e, e, potenciál tejto európskej ekonomiky a posunúť ho vpred. A ešte jedna jasná poznámka, pán de Graaf. Prosím, nesnažte sa zaviesť nejakú jednu konkrétnu definíciu platformiem. E, to sa vám totiž nikdy nepodarí, pretože platformy, ktoré sa tu ponúkajú a ktoré sa čoraz viac množia, sú tak odlišné že sa takáto jednotná definícia rozhodne nemôže osvedčiť. Snažím sa skôr hľadať, v ktorých oblastiach e, tieto platformy vykazujú problémy, ktoré by sa mali riešiť. Podľa mňa o toto by sme sa mali snažiť. A sú tu na rôznych platformách naozaj rôzne problémy. E, je tu napríklad problém geoblokovania v prípade zdieľanej ekonomiky, v prípade služieb. Tam sa objavuje problém zdanlivej eh, pôsobnosti osôb eh, samostatne zárobkovo činných a taktiež s tým spojené sociálne problémy. Ďalej je to problém dominantných eh, monopolistických stanovisk jednotlivých poskytovateľov. Toto sú veľmi odlišné problémy, ktoré sa vy, mm, vyskytujú v rôznych oblastiach, na rôznych platformách a na toto sa musíme sústredovať, snažiť sa ich riešiť. Ja by som sa ešte chcela vyjadriť k mnohým podrobnostiam, ale žiaľ už pre krátkosť času nemám priestor. Eh, ďakujeme pekne, pani kolegyňa. Ďalej, pani Kalas, nech sa páči. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať za všetky vyjadrenia kolegov. A mňa potešilo, že kolegovia sa domnievajú, že pozitívne znenie tejto správy by sa mal zachovať. To je tiež podľa mňa dôležité. Čo sa týka ochrany spotrebiteľa, Musíme si uzrejmiť, či škodíme zdieľanej ekonomike alebo postaveniu spotrebiteľa, ak sa snažíme uplatňovať rovnaké pravidlá, ktoré sú v súčasnosti platné. Tak ako mnohí kolegovia totiž povedali, ehm, všetky tieto nové nástroje dávajú o mnoho viac pravomoci spotrebiteľovi a tým, že sa snažíme regulovať tento priestor, možno je to riziko, že situáciu poškodíme aj na strane spotrebiteľa, aj na strane digitálnej ekonomiky. Ja súhlasím s tvrdením, že všetko to, čo je digitálne, má vplyv na spoločnosť ako celok, ale musíme zachovať e, naše zameranie, pretože správa nesie názov e, na ceste k digitálnemu jednotnému trhu a preto by sme sa mali zameriavať predovšetkým na ekonomiku ako takú. Nemôžeme sa vyjadrovať k ostatným aspektom spoločnosti, ktoré ovplyvňuje toto digitálne dianie. Čo sa týka spektra, myslím, že si musíme uvedomiť, že eh, rádiové vlny eh, sa nekončia na hraniciach a nedostatok spoločných pravidiel v tejto oblasti eh, bráni šíreniu 4G a rôznych iných technológií. Čo sa týka služieb OTT, ja si nemyslím, že je celkom vhodné porovnávať telekomunikácie OTT, pretože je relatívne jednoduchšie meniť poskytovateľa služieb OTT, napríklad um, ehm, Iber alebo WhatsApp e, a porovnať si to potom uh, s, so zmenou telefónneho čísla napríklad. Súhlasím s tým, že by sme nemali odkladať hlasovanie, ako už mnohí kolegovia povedali. Mali by sme byť e, totiž e, pred komisiou v tomto procese. Mali by sme mať pred ňou náskok. Ja tiež nesúhlasím s krátkým znením textu oproti dlhému, ale chcela som povedať len toľko, že by sme rozhodne mali zachovať zameranie e, tohto textu. Ak sa totiž budeme snažiť spomenúť všetko, tak napokon výsledkom bude, že nepovieme nič. Na záver by som e, v podstate zopakovala za iného kolegu, e, že nechceme vytvárať e, z Európy pevnosť v digitálnej oblasti. Toto by mal byť náš síl. Ďakujem. Ďakujeme pekne, vážna pani kolegyňa. Sú tu isté odlišnosti v názoroch. Ste, že? Ste z rôznych politických skupín, ste z rôznych výborov, máte odlišné názory na veci. Možno by som mohol navrhnúť niečo, na čom sa zhodnete, asi si časový rámec a preskúmanie pozmeňujúcich návrhov 1. decembra na spoločnej schôdzi oboch výborov. Ďalej hlasovanie v, na spoločnom zasadnutí výboru 14. decembra 2015 a potom hlasovanie v pléne 18. až 21. januára 2016. Na tomto sa zrejme zhodnete obidve. Vidíte, predsa len sa podarilo nájsť niečo, na čom sa plne zhodnete. To je, myslím, dobrá správa do budúcna. Ďakujeme ešte raz za um, obrovský kus práce, za vynikajúcu diskusiu. Dal by som ešte slovo eh, kolegyni Ford, spolupredsedničke. Ďakujem pekne, bolo veľmi zaujímavé vypočuť si dnešnú diskusiu. Chcem sa poďakovať ešte raz eh, za vaše úsilie, za vašu prácu. Súhlasím s tým, že by sme eh, sa mali snažiť o čo najrychlejšie schválenie ešte pred Vianocami podľa časového plánu, ktorý už bol stanovený. Ešte jedna technická poznámka ja, keďže mám skúsenosti s pôsobením aj vo výbore ITRA a vo výbore IMCO, Niekedy je tu tendencia uplatňovať eh, trošku odlišné eh, pracovné eh, postupy, čo sa týka hlasovania kompromisov. Vo výbore IMCO. dnes ráno do poludnia napríklad sme mali kompromis o doložke číslo 5. Bolo to možno rozdelené na prvú, druhú, tretiu časť. Kdežto vo výbore ITRE je bod 5.1, 5.2, 5.3 alebo ABC. V tejto doložke nie je tam teda snaha rozdielovať hlasovanie o kompromisoch. Ak teda budú nejaké odlišnosti v názoroch, snažte sa ich e, nejakým spôsobom skoncentrovať do kratších kompromisov. Snažte sa rozdeliť kompromisy na, na kratšie úseky, aby každá skupina mohla jasne uviesť, e, o čom bude chcieť hlasovať a čo bude schopná hlasovanie podporiť. Vzhľadom na vysoký počet pozmeňacích návrhov e, musíme zabezpečiť dostatočnú jasnosť, e, ale aj demokratickosť celého procesu. A ak sú tu odlišnosti, musia mať priestor, aby sa prijavili aj hlasovaní. Takže snažte sa dohodnúť na kompromisoch, ale tiež sa snažte rozdeliť tieto kompromisy na menšie úseky ak sú odlišnosti v názoroch, aby sme vyhovali všetkým, ktorí to sledujú zvonku, aby sme im mohli dokázať, že naozaj e, tento proces je demokratický. Viem, že je to zložité, vyžaduje si to obrovské množstvo práce, ale aj sekretariát v tomto bude nápomocný. Myslím, že toto bude najlepší spôsob, ako všetky vysvetliť Ako sa u nás veci majú tu v parlamente? Ďalšia schôdza je naplánovaná na 1. decembra, kde sa budeme venovať eh, preskúmovaní pozmeňujúcich návrhov a otvoríme si prvé okienko v advetnom kalendári. Ešte sme hovorili, hovorí pán Buzek, o kompromisných návrhoch. Dôležitá je predovšetkým flexibilita. Teda 11a, 11b, 11c, ak to bude poňaté ako hlasovanie po častiach alebo tri jednotlivé pozmeňujúce návrhy, ale v každom prípade vo výbore ITRE my máme aj akési doplnenie, teda dve slova na konci alebo krátka veta. Nejde o kompromisný pozmeňovací návrh, ale ide o doplnenie. Aj takomto niečom sa dá hlasovať. Mali sme sem skúsenosť aj dnes do poludnia. Teda očakávame flexibilitu aj od nášho sekretariátu v príprave hlasovacieho zoznamu. Bolo by to jednoduchšie aj pre vás, pretože si uvedomujeme, že to množstvo práce je naozaj obrovské. Ešte raz srdečná vďaka. 1. decembra sa stretneme opäť na takejto spoločnej schôdzi oboch výborov. Ešte raz ďakujeme.